spoločenstva je veľmi dôležitá a e, v budúcnosti by Irán, e, by Irán mal profitovať ako celok, teda aj tie menšiny. Ďakujem veľmi pekne, pán Belder. Uzavrieme tento bod nášho programu, o ktorom sa bude hlasať, hlasovať zajtra, o tejto správe sa bude hlasovať zajtra o 12. A prešli by sme na nasledujúci bod programu, Eh, ktorým je vyhlásenie eh, vysokej predstaviteľky únie a podpredsedničky komisie o 116. zasadnutí Rady pre ľudské práva OSN. A tu by som hneď odovzdal ako prvej slovo pani Eštonovej. Uh, Vážený pán predsedajúci, ďakujem veľmi pekne. Ja som veľmi rada, že máme túto príležitosť dnes po obede hovoriť aj o práci Rady pre ľudské práva OSN. A istým spôsobom môžeme skúmať, ako posilniť e, celkový vplyv tejto rady. Ako iste viete, ja som sa zúčastnila na rade minulý týždeň, boli tam aj mnohí zahraniční ministri z celého sveta. Z e, evidentných príčin sme sa tam zaoberali najmä Líbiou. No ja som veľmi rada, že medzinárodné spoločenstvo vyslalo veľmi jasný, signý, silný a jednotný politický signál eh, ohľadom prebiehajúceho porušovania ľudských práv v Líbii. Ešte pred vysokourovňovým segmentom rada požiadala o vyšetrenie a odporúčala pozastavenie členstva Líbie eh, v rade, čo, ako možno viete, bolo potvrdené valným zhromaždením a to jednomyselne. Všetko toto potvrdzuje, že multilaterálne inštitúcie dokážu plniť svoj mandát a dokážu konať, e, no my to tak nazývame v reálnom čase, ale v podstate to znamená hneď. No a ako som zdôraznila vo svojom príhovore, e, Rada pre ľudské práva OSN má povinnosť e, zabezpečovať to, aby sa deklarované úmysly pretavili do reálnych krokov, do reálneho pokroku. Myslím, že pani Pilaj, ktorú som stretla v Ženeve, ktorá momentálne radu vedie, jej udáva ten správny tón politicky, tak aby to znamenalo reálny dopad aj v teréne. Ale v konečnom dôsledku nie je e, parametrom počet schválených rezolúcií, ale to, ako sa lepšie žije ľuďom v dotknutých krajinách. Tiež som zdôraznila, že ľudské práva sú univerzálne. My v Európskej únii odmietame to, to obvinenie, že sa snažíme ako si exportovať tie európske hodnoty do iných krajín. Vážení, e, vážení poslanci, právo na slobodné vyjadrenie, sloboda združovania, e, spravodlivosť a, a rovnosť, to nie sú európske práva, toto sú univerzálne práva, takže by sme nikdy nemali um, upadnúť do akéhosi e, do akejsi pasce presvedčenia, že ľudia v Afrike, Ázii alebo Latinskej Amerike nemajú až taký záujem o obhajobu vlastných práv. Preto by sme e, sa mali postaviť a e, veľmi hlasno vystupovať proti porušovaniu ľudských práv bez ohľadu na to, kde k tomu porušovaniu dochádza. My e, máme vlastnú cestu v Európe. Ochrana ľudských práv nebola vždy lineárna aj v Európe treba na ne ešte stále pracovať. A Rada pre ľudské práva e, je ochotná diskutovať o týchto vlastných interných výzvach, e, deliť sa o naše skúsenosti a ponúkať ich ostatným okolo sveta. My e, sme formulovali niekoľko priorít pre 16. zasadnutie Rady pre ľudské práva a e, diskutovali sme o týchto prioritách s našimi partnermi. E, nedávno, alebo teda Európska únia onedlho predloží iniciatívu o slobode vierovýzna, vierovýznania a to vzhľadom k tomu, že e, v uplynulých mesiacoch dochádza k pomerne rozsiahlým prípadom diskriminácie na základe náboženstva a vierovýznania a presvedčenia až k násiliu. No a kvôli tomu by sme mali vyslať jednoznačný signál. Takisto predložíme e, uznesenia k Barme, respektíve Mianmaru a k Demokratickej republike Korea. Korejskej ľudovodemokratickej republiky. Domnievame sa, že e, v obidvoch prípadoch rozsah a závažnosť porušovania ľudských práv odôvodňujú e, udelenie mandátu príslušným osobitným spravodajcom OSN. E, Európska únia takisto podnikla iniciatívu vytvorenia osobitného spravodajcu k situácii o k situácii v dodržovaní ľudských práv v Iráne, ako aj v ostatných krajinách a regiónoch, pretože sme skutočne vážne znepokojení zhoršovaním situácie v Iráne. Um, a toto zdôraznila aj vysoká komisárka pro ľudské práva OSN pani Navi Pilej. Osobitným, e, osobitnou obavou je e, raz, rázne sa, alebo razantne sa zvyšujúci počet e, ľudí odsúdených na smrť. Tento rok to bolo viac než 100 rozsudkov smrti a ide pritom o ľudí, ktorí len vykonávajú svoje právo na slobodné vyjadrenie alebo združovanie. My sa domnievame, že rada by mala riešiť aj situáciu v Egypte, a to správnym spôsobom. EÚ víta E, výzvu Egypta e, adresovanú pani Pilaj, aby vyslala členov svojho úradu do tejto krajiny a dúfame, že táto misia e, prebehne bez meškania. Európska únia takisto komunikuje s tuniskými orgánmi a snaha je predložiť spoločné uznesenie týkajúce sa rozšírenia technickej pomoci OSN s cieľom podpory ľudských práv v kontexte prebiehajúcej zmeny v Tunisku. Ďalej e, by sme e, mali e, venovať pozornosť aj situácii v Bielorusku a v Demokratickej republike Kongo, kde skutočne prichádzajú hrozivé správy o pokračujem porušovaní ľudských práv a najmä o roz, veľmi rozšírenom sexuálnom násilí. A takisto sa to týka aj pobrežia Slonoviny. Takže rada by som zdôraznila ešte raz, že Európska únia potrebuje radu pre, pre ľudské práva Eh, tie rozpravy, eh, uznesenia aj spravodajcov. Ale v konečnom dôsledku toto sú len vstupy a pre nás eh, sú o mnoho dôležitejšie výstupy, teda reálne výsledky. A skutočným testom je, či nejakým spôsobom zmeníme život ľudí v postihnutých krajinách. No a z tohto dôvodu Európska únia chce posilniť svoju spoluprácu s Radou, pre ľudské práva a toto je kľúčovým cieľom nášho procesu preskúmania. No a my budeme sa snažiť o ambiciózny výsledok. Ďakujem veľmi pekne, pani Ešten. Teraz by sme prešli k rečníkom za jednotlivé skupiny a ako prvá dostane pani Andrikiene na dve minúty slovo za skupinu európskych, európskych ľudovcov. Vážený pán predsedajúci, vážená pani vysoká predstaviteľka, ja by som chcela využiť túto príležitosť na to, aby som vyjadrala plnú podporu uzneseniu, ktoré schválilo generálne zasadnutie OSN 4. marca a ktoré podporila aj Rada pre ľudské práva OSN. Ja sa domnievam, že toto vysiela veľmi jasný a silný signál, a to nielen plukovníkovi Kadafimu a jeho režimu, ale aj ostatným podobným režimom na svete, kde dochádza k častému porušovaniu ľudských práv. V mojej správe o e, Rade pre ľudské práva OSN a úlohe Európskej únie v rámci nej. E, hovorím o tom, že v roku 29, e, no, v roku 2009 sme sa rozhodli o, no, no, o tom, že sa zavedú určité kritéria fungovania v tomto orgáne a rada pre, naš, naše vystupovanie na tejto Rade pre ľudské práva by malo byť v súlade s uznesením Európskeho parlamentu. Ak hovoríme o 16. zasadnutí, rada by som upozornila najmä na proces previerky rady, teda ten review process. Je veľmi dôležité, aby členské štáty a Európsky, Európska služba pre zahraničné záležitosti sa zúčastnili na tejto previerke rady, aby sa posilnilo uh, uplatňovanie aj mandátu. UNHCR by uh, sa eh, mal stať akýmsi mechanizmom na prevenciu a takisto je to potreba transparentného procesu previerky, e, ktorý bude zahrňať všetkých, to znamená občianskú spoločnosť, mimovládne organizácie a všetkých ostatných e, zainteresovaných. No a e, ďalej, pani Baronka Eštanová, chcela by som privítať vytvorenie riaditeľstva pre ľudské práva a demokraciu v rámci systému ESC. E, teda Európskeho hospodárskeho sociálneho výboru, pretože vytvorenie takéhoto riaditeľstva nám dáva jedinečnú príležitosť e, optimalizovať naše aktivity v oblasti ochrany ľudských práv prostredníctvom aj Rady pre ľudské práva OSN. No ja by som chcela apelovať na vás, pani vysoká predstaviteľka, aby ste zabezpečili, že európske snahy na e, Rade pre, pre ľudské práva budú koordinované a že členské štáty Európskej únie, ktoré sú členmi tohto orgánu, budú vystupovať jednotne. Ďakujem veľmi pekne. E, pani Andrikiene, teraz za skupinu socialistov a demokratov dostane slovo na dve minúty pán Howitt. Can I start by welcoming yesterday's appointment of Mariangela Zapier? Chcel uh, by som pozdraviť uh, vymenovanie pani, uh, ktorá uh, v podstate uh, bola vymenovaná a budeme s ňou uh, spolupracovať. Pani Pajli, ak sa nemýlim. Uh, Samozrejme, že e, pokiaľ ide o e, členov z EÚ, nezávislých expertov e, v rámci týchto organizácií. To sú kľúčové charakteristiky rady a každopádne by sme mali v podstate toto chrániť. Som sklamaný, že výsledný dokument v nadväznosti na revíziu Eh, pokiaľ ide o špeciálne zasadnutia, tvrdí, eh, že tam nie sú nejaké požiadavky eh, v nadväznosti na členské krajiny. A pokiaľ ide o neodpovedanie na isté, respektíve nereagovanie na isté odporúčania, toto je zlé, pretože situácia v Líbii a v, na pobreží Slonoviny je skutočne nie je dobrá. A práve preto vlastne tí, ktorí porušujú ľudské práva, by nikdy nemali e, mať možnosť sa vyhnúť skladaniu účtov. Chcel by som e, sa vás opýtať na tri konkrétne veci. V prvom rade to, čo ste povedali o Demokratickej republike Kongo. Európa e, bude mať špeciálny mandát, pokiaľ ide o túto krajinu a akceptujete, že v istom tej etape je potrebné spraviť isté posúdenie v nadväznosti na palestínske a v izraelské e, vyšetrovania a to, že či to naozaj je v súlade s medzinárodnými normami a ak to tak nie je, e, či sa to posunie medzinárodnému e, trestnému súdu. A pokiaľ ide o článok 40, povinnosť hlásiť v nadväznosti na porušovanie občianských a ľudských práv. Vážený pán predseda, ja som presvedčený, že a eh, pozastavenie členstva Líbie eh, v Rade eh, pre ľudské práva skutočne je veľmi rozumnou vecou a naozaj to vlastne je istým lúčom svetla. Ďakujem veľmi pekne. A teraz za skupinu AUDE dostáva slovo na jednu minútu pani Scháke. Ďakujem za slovo, pán predseda, vážení eh, zástupcovia, eh, vážení kolegovia. Rada pre ľudské práva OSN eh, má za úlohu kontrolovať a zaoberať sa otázkami porušovania ľudských práv na celom svete, v Líbii a v mnohých iných krajinách, ktoré v podstate je ťažké vymenovať. A ide tam samozrejme aj o vojnové zločiny typu znásilňovania a tak ďalej Samozrejme, že to, táto rada má podobnú e, no, situáciu, je v podobnej situácii ako v Európska únia, pretože častokrát, bohužiaľ, táto rada pre ľudské práva nie dostatočne rýchlo reaguje a niekedy aplikuje e, dvojitý meter. A hlavne pokiaľ ide o účasť a, a pri e, tajných preletoch a tak ďalej. Donedávna, do posledného týždňa bola aj Líbia vlastne členom Rady pre ľudského práva a bola e, podľa mňa správne e, vlastne stiahnutá z tejto rady a podľa mňa je to veľmi rozumný precedens. Ďakujem veľmi pekne. A teraz za GUNGL dostane na dve minúty slovo pani Hautala. Uh, Veľmi pekne vám ďakujem za slovo, pán predseda. A rozhodným a na, naozaj správnom čase načasovanými akčnými krokmi e, v nadväznosti na Líbiu. E, táto Rada pre ľudské práva naozaj ukázala, že môže spraviť isté veci a naozaj dokázala, že Rada nemusí byť vlastne rozpoltená, pokiaľ ide o jej rozhodnutia. Dnes nie je dôvod, prečo by nejaké akčné krony v nadväznosti na Irán, Severnú Koreu, Republickú e, Demokratickú republiku Burma a tak ďalej, e, prečo by vlastne nemohli nasledovať tieto krajiny prvé komplexné revidovanie e, metód prác tejto rady dospelo k istým záverom. A tak ako aj moji kolegovia som sklamaná tým faktom, že rada zlyhala a že vlastne e, si neocenila e, vlastne túto revíziu pretože e, zlyhala v istých veciach a, a e, boli takí, ktorí im chceli, jej chceli pomôcť. Špeciálny postup nebol vlastne e, nejakým spôsobom narušený, takže toto je vlastne dobrý výsledok za súčasných podmienok. Európska únia musí byť schopná budovať aliancie a vlastne hľadať aj na druhej strane svojich partnerov. Musí byť ochotná počúvať a robiť kompromisy. A myslím si, že na tomto zasadnutí e, je veľmi vítané na prítomnosť vysokej zástupkyne a naozaj vám ďakujeme za veľmi zaujímavé prezentácie. A ešte posledná vec. Pokiaľ ide o, o to, čo robí samotná Európska únia. Vytvoril sa direktorát pre ľudské práva na externej e, službe EÚ a myslím si, že bude zohrávať veľmi významnú úlohu, pokiaľ ide o ľudské práva na svete. Je práca tohto direktorátu musí byť e, integrovaná, pokiaľ ide o všetky e, oblasti zahraničnej politiky. Ja som veľmi rada, že som vediem vlastne našu delegáciu na toto kritické 116. zasadnutie Rady pre ľudské práva, ktoré sa bude konať na budúci týždeň. Ďakujem veľmi pekne. E, pani Autola, teraz dostáva na jednu minútu slovo pán Majer. E, ďakujem veľmi pekne, vážený pán predsedajúci, vážená pani Ešten. E, vy viete, že žijeme vo svete, e, ktorý zažíva nielen krízu financií, ale aj krízu v energetike, krízu v potravinách a e, vy v podstate, alebo teda my sa momentálne snažíme deregulovať obchod. A vy máte iste veľký, e, veľký problém, pretože ak toto je hlavný cieľ, teda snažiť sa uvoľniť obchod a e, tvrdiť, že slobodný obchod všetkým život zlepší, tak e, iste sa stretávate s pomerne veľkým odporom v krajinách, kde ľudia majú skutočne existenčné problémy a nedostatok patravín. Takže e, my v podstate od začiatku, počiatku ľudstva uplatňujeme niektor, niekoľko základných princípov, ktoré spolu bojujú a takéto uvoľňovanie obchodu je jedným z nich ale nesmieme zabúdať na eh, ľudské práva, ktoré sú predsa len tie najdôležitejšie. No a naša politika susedstva, eh, ktorá, mm, ktorú uplatňujeme voči krajinám na juh od eh, nášho kontinentu, znamená, že sa musíme venovať tomu, čo sa deje v týchto krajinách Severnej Afriky. Domnievam sa, že by sme nemali klásť mm, slobodný obchod a uvoľňovanie obchodných bariér nad Ehm, ľudské práva jednoducho voči Egyptu, voči Líbii, eh, Tunisku, voči Kadáfimu. Jednoducho eh, vždy sme uplatňovali len tú retoriku týkajúcu sa obchodu, ale nie retoriku týkajúcu sa ľudských práv. No a teraz sa, eh, sa nemôžeme čudovať, že táto otázka vyplávala na, na povrch a e, my sme sa zaobrali toto tému aj tu, v tejto snemovni. Ďakujem veľmi pekne, pán Mejer. Teraz za skupinu Európa, Slobody a demokracie na jednu minútu dostáva slovo pán Salavrakos. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Pani Ešten, nechcem tvrdiť, že ľudia sú pokriteckí, ale sú tu protirečenia, pretože tá celosvetová filozofia Viete, všetky tieto slova, ktoré sme tu počuli, všetci uznávame ľudské práva, ako ste vy povedali. V polovici štátov Európskej únie sa odohrávajú isté chyby. My si veľmi dobre uvedomujeme, že ľudstvo spravilo obrovský pokrok a v tomto zmysle aj vítam zasadanie Rady pre ľudské práva OSN a ja pevne verím, že vzhľadom na poučenie sme mali možnosť prijať dôležité rozhodnutia. Som už 40 rokov právnikom a som presvedčený o tom, že dodržiavanie ľudských práv je životne dôležitou otázkou, ale treba to sledovať celý život. Nie je to iba tak z ničoho nič, takže musíme realizovať aj príslušnú politi- politiku. Ďakujeme pekne, kolega Sala Frakos. A teraz pán Vajdare na dve minúty. Vážení kolegovia, pani Eštenová, Rada OSN pre ľudské práva predstavuje jedinečnú platformu na podporu ľudských práv a demokracie po celom svete ehm, rada urobila e, veľmi veľa práce, pokiaľ ide aj o vyslanie špeciálnej misie do médií. Je to rozhodnutie o Líbii. Napriek tomu e, e, radu často kritizujeme za to, že mm, nekoná včas, nereaguje včas. V prvom rade je dôležité urobiť transparentné prehodnotenie aktivít rady. Mm, rada musí vytvoriť mechanizmus pre to, aby vedela konať, musí E, e, mať e, dlhodobé plány pre Irán, Bielorusko a Rusko. No, mohli by sme vás požiadať, hovorí pán predseda, aby ste hovorili trošku pomalšie, pretože tlmočníci nestihajú. Troštičku pomalšie poprosíme. Členovia rady by mali udržovať aktívny dialog aj po, e, počas prestávok medzi schôdzami. Pokiaľ ide e, o jednotnú skupinu, to sa musí zrušiť e, v rade. To vyústi do selektívnych diskusí o jednotlivých problémoch a to podkopova autoritu a politickú dôveryhodnosť rady. Po druhé, rada by mala vytvoriť aktivnejší dialog s obča- občanskou spoločnosťou mimo vládnymi organizáciami a po tretie by som chcel zdôrazniť potrebu, aby ste E, e, e, by sme hovorili jednotne v Rade pre ľudské práva. A preto vyzývam vysokú predstaviteľku, aby zabezpečila jasné zastúpenie záujmov Európskej únie. Treba podávať pravidelné správy v parlament a pod výbor pre ľudské práva o činnosti príslušnej rady rady. V súčasnosti veľkou výzvou rady je úloha podporiť mierový proces demokratických zmien na Blízkom východe. Eh, s tým, aby sme nepripustili eh, podkopovanie medzinárodnej bezpečnosti a treba nasledovať eh, misiu do Egyptu aj do ďalších krajín, kde problémy boli ešte výraznejšie a politické pozadie ešte komplikovanejšie. Ďakujem. A teraz na dve minúty dávam slovo pánovi Leichtfriedovi. Ďakujem pekne, pán predsedajúci, vážna pani vysoká predstaviteľka. Ľudské práva, sloboda a rovnosť, e, to je pre nás príliš dôležité na to, aby sme povolili, aby sa zahrávalo s týmito hodnotami, aby sa to vymieňalo za nejaké mocenské záujmy alebo nejaké obchodné záujmy, za tieto dôležité hodnoty vyžadujú si naše plné nasadenie a je neuveriteľne dôležité, aby v otázkach ľudských práv medzinárodné spoločenstvo konalo čo najrychlejšie, a cieľenie a efektívne. Rada pre ľudské práva podľa mňa je tu na správnej ceste. Videli sme v Tunisku, na misii v Tunisku, že to bolo zmysluplné, takéž v Egypte to bolo zmysluplné. A teraz Líbia. To, že Líbia stratila svoje miesto v Rade pre ľudské práva je e, signálom, že takto to jednoducho nepôjde. Ale veci sa majú aj tak, že misie, uznesenia a aj veci, ktoré sa dejú, je potrebné postaviť do kontextu. Tu máte pravdu, pani Eštenová, nestačí len schvaľovať veci, je potrebné ich aplikovať v praxi. Myslím si, že Európska únia by tu mohla zohrávať ešte dôležitejšiu úlohu, ale je taktiež nevyhnutné, aby OSN si uvedomila, že situácia Európskej únie po Lisabonskej zmluve je iná ako predtým. A rada, rád by som vás vyzval, pani vysoká predstaviteľka, aby ste sa postarali o to, že tí, najmä tí, ktorí sa označujú za našich priateľov a ktorých vnímame ako našich priateľov, ktorí sú veľmi na ktorých veľmi berieme ohľad e, v prípade obchodnej politiky, aby ste im pripomenuli, že sú naši priatelia, aby sa nesprávali tak ako pri hlasovaní e, v septembri, aby nenechali Európsku úniu v štychu. Ďakujem, pán Leifried. A teraz e, pán Kerens. V tejto debate opätovne zdôrazňujeme význam rovnakého zaobchádzania Rečníkovi vypadol mikrofón. Pán predseda žiada, aby si pán Gerenc e, zapol mikrofón, pretože nič nepočuť. Takže nech sa páči, pokračujte. V tejto debate zdôrazňujeme opäť význam rovnakého zaobchádzania, sociálne, kultúrne, e, politické práva dobre, ale bohužiaľ v praxi nie je také zjavné, že to e, zodpovedá potrebám. Prečo sa nám ľudské práva druhej generácie nedarí presadzovať tak záväzne ako prvej generácie? E, Vary mal pravdu klasik, ktorý povedal, že to, čo vzýšlo z francúzskej revolúcie, je dnes už prežité. Nemali by sme byť fatalistami Európska únia má svoje nástroje a predovšetkým spolu s OSN by jednoducho využila všetko na to, aby e, umlčala všetky hlasy, ktoré sa dožadovali napríklad sociálnych práv. V oblasti humanitárnej pomoci sú, sú požiadavky rovnako veľké. Ďakujem, pán Gerenc. A teraz na jednu minútu pán Migalsk. Pani komisár, ja Veľmi pekne ďakujem, pani komisárka. Ja uznávam, že som nebol zanieteným zástancom e, toho, aby ste zaujali post, ktorý teraz zastávate, ale musím povedať, že ma príjemne e, prekvapili tri prvky vo vašom vystúpení a chcem vás pochváliť. Poprvé, zdôraznili ste všeobecné aspekty ľudských práv. Je to pravda, my s vami súhlasíme. E, tento všeobecný aspekt musí prevažovať a ja som veľmi rád, že sme sa na tom zhodli. Po druhé, skutočnosť, že ste zdôraznili náboženskú toleranciu alebo boj proti náboženskej netolerancii, Nakoniec Európsky parlament vyzýva zástupcov členských štátov, aby riešili túto otázku a ja som tomu veľmi rád. Po tretie, ako člen delegácie pre kontakty s Bieloruskom schvaľujem to, čo ste zdôraznili. Možnosť zasiahnuť do otázok v Bielorusku, kde ľudské práva sú skutočne nerešpektované a vytvorenie tohto, tejto regionálnej rady ma teší. Ďakujem pán Migalsky a teraz pán Miša. Mičel. Vážený, vážený pán predsedajúci, vítam túto možnosť zúčastniť sa na tejto rozprave. A i hneď by som chcel uviesť, že veľmi si vážim informácie e, zo včerajska, ktorú robila by pani vysoká predstaviteľka v súvislosti s Líbiou. Šesť miliónov Židov bolo e, zabitých počas druhej svetovej vojny tu v Európe medzi dvomi e, e, vojnami prvou, treťou e, a druhou, prepačte, 60 miliónov bolo mm, zabitých E, zo všetkých e, častí kútov sveta podľa mm, časopisu Economist e, nedávneho vydania je tu nedostatok 100 miliónov žien čo je spôsobený mm, e, potratmi na základe e, pohľavia. Nie je to e, niečo, čo je hrozený život ženy, pretože to sa robí na ulici. To je, mm, pretože to sú ženy. A včera sme mali Medzinárodný deň žien a my sme o tom nehovorili. Kedy prekonáme politickú korektnosť, aby sme mohli to e, e, rešpektovať v našich diskusiách, aby sme sa nedívali opačným smerom, ako sa dostala v prvú polovici minulého storočia, aby sme nastolili otázky. E, myslím si, že tento parlament urobil si veľkú handbu, keď hlasoval za to, aby sme nebojovali proti násilným potratom alebo zabíjaní detí Prečo musím vám hovoriť, že mám už k politickej e, korektnosti, ktorá neumožňuje nám diskutovať e, v tomto parlamente o záležitostiach, aby sme to robili s respektom, aby sme umožňovali vyjadrovať rôzne názory. Chcel by som, chcel by som vedieť, e, pani vysoká predstaviteľka, či chcete nastoliť túto otázku v OSN. A záverom by som si dovolil povedať, že považujem postoj súdu pre ľudské práva tu už teraz v Burgu, to nie e, e, inštitúcie e, únie. Myslím si, že niektoré rozhodnutia sú mimoriadne. Kedy budeme môcť diskutovať o tejto problematike? Prečo včera ženy nepovedali, kde chybujúci 100 miliónov žien, ktorí boli zničené len preto, že sú ženy? Je to nesprávne a myslím si, že tento parlament by mal v tejto veci mať zajedno. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem, pán Mitchell. Pán Mitchell. Pani de vám chce vložiť otázku. Príjmate ju? Áno, nech sa páči, pani de Vážený kolega, v priebehu Medzinárodného dňa žien ste si možno nevšimli, že v správe pani Nedelčevej z vašej skupiny e, táto otázka nebola tabuizovaná, hovorilo sa o potratoch a hovorilo sa o tom demokraticky. To nie je tabu ale to je demokracia. Vážny pán predseda, poznám stanovisko pani de Kaiser a rešpektujem ho. Mm, mm, v súvislosti e, s môjim názorom. Myslím si, že musíme mať rešpekt pre diskusiu e, e, v tomto parlamente, keď ľudia vyjadrujú rôzne závery a potom robíme na základe toho rozhodnutie. Nik ani liberáli, ani socialisti nespomínali otázky potratov na základe pohľavy dieťaťa. Nie len, že nenastolili otázku, ale nepripustili uznesenie. Eh, aby sme nefinancovali eh, zabíjanie detí. A je to veľká hanba eh, pre náš parlament a poslancov. Respektujme diskusiu v tomto parlamente. Európska únia znamená jednotu v rozmanitosti. Ďakujem, pán Mitchell. A teraz dávam slovo na jednu minútu. Pani Kopa, nech sa páči. Uh, Okamih, prosím, hneď budeme reagovať. Um, I think... Um, myslím si, že vaše vystúpenie uh, um, spôsobilo ďalšie otázky od poslancov. Príjmite nasledovnú otázku, nech sa páči. Vážne pán predseda, pani vysoká predstaviteľka, milí kolegovia. Samozrejme, respektujem názory pána Mičova a nazdávam sa, že ako väčšina poslancov, ak nie všetkých poslancov, e, poslancov. Myslím si, že všetkým nám je ľúto, že v niektorých spoločnostiach e, na svete e, dochádza k potratom najmä plodov ženského pohľadu či už so súhlasom matky alebo násilom, na, na silu. Obávam sa však, že ak by sme miešali navzájom túto problematiku, e, e problematiku reproduktívnej slobody, e, by sme naopak zahmlivali situáciu. Pokiaľ by to bolo obmedzené iba tým, že mm, ženské plody e, sa častejšie mm, e, vypudzujú z tela organizmu, ľahšie by sme dosahli dohodu. E, vážený pán predseda, môžem e, poďakovať pani kolegyňu. Myslím si, poďakovať pani kolegyne. Myslím si, že pokiaľ by sme mali väčší respekt pre takéto e, stanoviska, pokiaľ by sme sa snažili o spoločné stanovisko, podstatne viac by sme mohli urobiť, aby sme dosiahli pokrok. Poprosím vás, aby sme otvorili oči. Naozaj neviem si predstaviť, že parlament mm, neschváli pozmeňujúci návrh, e, e, aby sme zakázali financovanie zabíjania detí. Skúsme sa pozrieť na to, čo sa dá urobiť, aby sme skoncovali s týmito potratmi dievčat. E, samozrejme, v ostatných veciach nevieme sa dohodnúť. Nemám problémy s reproduktívnym zdravím ale v oblasti potratov mám e, veľké výhrady. E, môžeme o tom diskutovať. Nie som e, strašakom z minulosti. Mám otvorený pohľad a som pripravený diskutovať s tým, o tom s kýmkoľvek. Ďakujem pekne za toto vystúpenie. Zanecháme teraz túto otázku a na jednu a pol minúty dávam slovo pani e, Skopa. Η Σύνοδος του Συμβουλίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα διεξάγεται φέτος στη σκιά των γεγονότων στη Βόρεια Αφρική και τον ευρύτερο αραβικό κόσμο που έχουν πολλά να μας διδάξουν. Πρέπει ως Ευρώπη... Ďakujem pekne. Nesmieme zabúdať na to, že e, tu máme tiene Severnej Afriky, ktorý vysí na touto e, diskusiou musíme využiť túto príležitosť na to, aby sme vyhodnotili tento systém a aby sme dosiahli vylepšenie, ale samozrejme musíme zdôrazňovať nezávislosť rady, najmä keď hovoríme o ľudských právach vo svete. E, sú tu mnohé vzbúry, mnohé povstania e, vo svete a ľudské práva platia bez ohľadu na e, región alebo na krajinu. Všetky faktory sú podriadené práve faktory ľudských práv. Nemali by sme používať e, dvojaké metre. Musíme byť konzistentní v týchto našich princípoch. Veľmi nás teší toto uznesenie, sme s ním spokojní. Odsudzuje porušovanie ľudských práv v Líbii a musíme pristupovať rovnako v otázke nezákonného pokračovania osídel v Palestíne. Ďakujem a teraz pani Esaja 1,5 minúty ilmaista tunnustus. Ďakujem pekne. Rád by som sa e, vyjadrila s podporou k vyjadreniu pána Mičela, pretože on hovoril o tom, že každý chlapec, každá dievča má právo narodiť sa na tento svet. E, rada OSN pre ľudské práva je dôležitým orgánom OSN, ktorého postavenie a postup e, konečne sa odvážime kriticky vnímať. Táto rada by mohla mať dôležité úlohy v propagovanie demokracie a ľudských práv. A úlohou tejto rady e, je poukazovať na dvojaké metre, na politizovanie otázok ľudských práv. E, je potrebné pripomenúť, že rada takmer schválila uznesenie e, na podporu ľudských práv v Líbii. Líbia bola v rovnakej skupine ako Irán, Severná Kórea, Egypt, Sudán a Pakistan. Majú tieto krajiny nejakú hodnotu? Majú ich výroky nejakú hodnotu e, v otázke ľudských práv na Rade OSN pre ľudské práva? A to, že sa vôbec zvažovalo toto uznesenie, e, naznačuje ako úplne mimo, ako, ako nesprávne vnímalo toto situáciu, e, toto grémium na pôde OSN. Za posledné 10 ročia táto, to, tento orgán sa zaoberal a, a rozhodol v dvoch tretinách prípadov v prospech Izraela. E, zároveň rada vôbec nevenuje pozornosť e, oslabenému postaveniu žien a detí vo všetkých arabských krajinách. Rada pre ľudské práva a jej činnosť e, postupne stráca dôveryhodnosť a musí prehodnotiť svoje konania a svoje postupy. Ďakujem, pani Eseja. A teraz 1,5 minúty pán, pán Ďakujem, vážený pán predsedajúci. Nechcem opakovať to, čo už tu bolo povedané mojimi predrečníkmi. Jednoducho chcem povedať, že e, teraz počas zasadnutí rady e, sa odohrali veľmi dôležité veci, ale napriek tomu účasť pani Aštonovej u nás v parlamente je naozaj dobrou správou. Dúfajme, že to bude krok vpreď, aby Európska únia zvýšila svoju koherentnosť a viditeľnosť ako aj viditeľnosť svojej činnosti a že naďalej sa bude venovať všetkým dôležitým e, témam v oblasti ľudských práv a v rade sa vytvoria koalície e, s krajinami a s občanskou spoločnosťou, ktoré sú potrebné na to, aby sme pokročili dopredu aj v oblasti reálnych zmien, tak ako to vo svojom vystúpení uviedla pani Ashton aby Európska únia mohla potvrdiť e, univerzálny charakter ľudských práv vzhľadom na všetky e, relativistické pokusy alebo pokusy zrelativizovať ich a aby sme my aj budúce generácie si uvedomovali, že tak, ako bolo v minulosti cieľom zvrhnutie otroctva a zrušenie otroctva, teraz my e, bojujeme za zrušenie potratov. Ďakujem. Ďakujem a teraz 1,5 minúty pán Jakolínu, nech sa páči. Ďakujem, vážený pán predsedajúci. Je neoddiskutovateľný, nenarušiteľný charakter ľudských práv a preto vítame e, túto snahu brániť ľudské práva. Zasadnutie Rady pre ľudské práva v Ženeve sa venovalo veľmi konkrétnej a presnej téme diskriminácii z dôvodu rasy, sexu, politického presvedčenia, sexuálnej orientácie a tak ďalej. A e, preto si myslíme, že hlavným takým vodidlom by na, pre nás e, mala byť ochrana tých najzraniteľnejších skupín. Už sme mali dlhú debatu na túto tému a pani Ashton nám e, v úvodnom slove poskytla informácie, ktoré si vysoko e, ceníme. Napokon máme tu aj Lisabonskú zmluvu, ktorá e, je veľmi silným dokumentom, ktorý posilňuje a dáva väčšiu rozhodnosť Európskej únie. A solidarita by mala byť jednou z hlavných orientácií, ktorá by mala byť konkrétna a rozhodná. Líbia a Tunis nemajú E, ne, e, žiadnu, žiadnu povinnosť zostať tam, kde sú, môžu ísť dopredu, aby to dosiahli, tak treba rýchle zmeny. My sme si vypočuli vašu, vaše vystúpenie a vo všeobecnosti sme si ho vysoko ocenili. E, táto rigorózna diskriminácia je skutočne znepokojujúca, lebo takéto porušovania E, sa e, takýchto porušení ľudských práv sa do, jednoducho dopúšťajú ľudia proti kresťanom. Nemali by sme to dopúšťať. Ďakujem. Kolíno, a teraz na jednu minútu e, dávam slovo pani Nikolaj. Mulțumesc, domnule președinte. Nu știu dacă... Ďakujem pekne, pán predseda. Ani neviem, či súčasná schôdza ehm, parlamentu bude alebo nebude úspešná. Viem však, že táto rozpráva sa mala konať podstatne skôr s tým, aby Európska únia eh, sa vydrila účinne a jednotne. Ide o, o, o veľmi e, zložitý signál, ktorý chceme vyslať. Začína sa reforma v New Yorku, v Ženeve a týka sa to tej skutočnosti, že niektoré smere politiky ľudských práv e, e, sa neosvedčili. Musíme veľmi vážne hovoriť o inštitucionálnom mechanizme OSN, bez toho, aby sme prioritizovali určité práva. Treba hovoriť o väčšej účinnosti a, a uvažovať o, o možnom globálnom mechanizme na okamžité prechádzanie takýmto situáciám. Nesmieme e, sa obmedziť iba na konštatovanie toho, čo sa udialo Treba eh, premyšľať o prevencii problémov do budúcnosti. Musíme mať e, iný prístup k ľudským právam. Ďakujem. Ďakujem a teraz pán Tanok, jedna minúta. Ďakujem pekne, pán predseda. To, že e, eh, Líbia bola členom e, Rady OSN pre ľudské práva, viem, hovorí nám veľa o politizovanej organizácii. Kadáfi počas 42 rokov systematicky ničil všetky prejavy a snahu ľudských práva a e, je to režim násilnícky, teroristický, ale nebolo by správne poukazovať iba na Líbiu. Aj ostatné krajiny, ktoré porušujú ľudské práva, sú členmi Rady Čína, e, Saudská Arábia a niektoré ďalšie, kde napríklad e, prenasledujú homosexuálov, dokonca Irán jeden čas mal mať komisára pre práva žien. Takisto častokrát e, sa kritizuje náš demokratický spojenec Izrael, ale nazdávam sa, že to je všetko, čo dokáže robiť rada, pokiaľ ide o ľudské práva na úrovni mm, OSN. Takže musíme e, e, e, si zvyknúť na to, že brutálne demokratické režimy sú členmi Rady OSN pre ľudské práva. Ďakujem pekne, pán Tanok. A teraz jedna minúta. Pán Stevens. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, vážna pani baronka. Pani baronka, Nezodpovedali ste e, e, e, poslednú otázku kolegu ohľadom Iráne. V kombatri 3500 ľudí sú vystavení k psychologickému mučeniu. To je obrovské porušenie ľudských práv. Dávam 1,4 1,2 miliardy eh, eur eh, na obnovu Iraku a za každým, keď schváľujeme uznesenie eh, v parlamente alebo písomnú deklaráciu veľkou väčšinou, jednoducho ignorujeme. I jednoducho iracká vláda nás ignoruje, ako ich nosledy z Iránu, psychologicky mučajú obyvateľov mm, mm, vysokými dávkami propagandy, neumožňujú prístup k liekom alebo k nemocnicám pre eh, ľudí, ktorí sú zranení alebo zomerajú, eh, majú rakovinu. Prečo nepovieme eh, koniec s tým, alebo nedostanete od tohto parlamentu žiadne peniaze? Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne, pán Stevenson. A teraz jedna minúta. Pani Toc. Uh, Vážne pán predseda, Rada by som sa opýtala pani vysoké predstaviteľky, ak e, s prihľadnutím na všetky udalosti, e, e, ktoré sa konajú v Líbii, a tento nepokoj, ktorý právom preukazujeme v súvislosti s porušením ľudských práv. Či pani vysoká predstaviteľka podporí vec tých obyvateľov Spojeného kráľovstva, ktorí majú príbuzných priateľov, e, ktorých sem texom alebo delostrelectvom, e, ktorý e, plukovník Kadáfi a jeho režim dostal v Líbii. A či bude to tak aj v prípade nového režimu, ktorý vyvstane na základe alebo po konflikte v Líbii. Ďakujem veľmi pekne, pani Doc. A pos- Ďakujem a toto teraz dávam posledné slovo poslednému rečníkovi, pánovi Salafrankovi. Ďakujem, vážený pán predseda. V kontexte tejto rozpravy o situácii v oblasti ľudských práv a e, v súlade so správou, s ktorou nás oboznámila pani Ashton, mám nasledujúcu otázku. Nazdávate sa, že vzhľadom na okolnosti, ktoré e, sa odohrávajú v Severnej Afrike, je vhodné teraz vyslať delegáciu EÚ do Iránu? Ďakujem, pani pre, pán predseda. Ďakujem, pán Salafranka. A teraz dávam slovo vysokej zástupkyni EÚ, pani Ashton. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Naozaj opätovne sme mali veľmi zaujímavú diskusiu, eh, počas ktorej sa nastolili viaceré otázky, eh, ku ktorým majú jednoznačný postoj ctení poslanci Chcel by som poďakovať, e, chcel by som poďakovať e, poslancov za e, tú vášnu, ktorú ste vložili do diskusie. Premýšľam o tom, že uplynuli dva roky, odkedy sa zverejnila správa pani Adriene ohľadom vývoji v Rade OSN pre ľudské práva, vrátanie úlohy EÚ a samozrejme aj všetky títo uznesenia, ktoré sa schválili, odkedy sa prijala správa. Ďakujem aj vám, pani poslankyňa, za vašu snahu o e, pripraviť ďalšie dielo v oblasti ľudských práv. Som tiež e, veľmi rád, že pani Hotola e, sa zúčastní schôdze rady. Myslím si, že je veľmi dôležité, že na základe svojich vedomostí, odborných skúseností bude jej samo zúčastniť týchto rokovaní. Myslím si, že to doplňuje našu snahu e, zabezpečiť, aby činnosť e, rady sa vylepšila e, E, samozrejme, počuli sme tu kritické poznámky a veľmi sme sa snažili zabezpečiť toto prehodnotenie, aby bolo naozaj účinné. Samozrejme, nie je to to, čo by sme si prijali. Ale teraz, e, e, keď sa hovorí o presune do New Yorku, myslím si, že aj tam by sa dalo niečo urobiť. To je tá oblasť, kde poslanci v spolupráci s nami e, môžu znamenať veľmi veľa a som e, presvedčená, že pani Hatala bude veľmi energicky pretlačať e, pokrok v tomto smere. Chcela som reagovať na niektoré konkrétne otázky, ktoré tu zazneli na moju adresu. Pán Havertz položil tri konkrétne otázky. Áno, sme za to, aby to bolo jasné uznesenie, a tam musí byť špecifický mandát eh, ohľadom tejto konkrétnej situácie. Goldstone snažili sme sa o uznesenie na základe eh, eh, konsensu a v Pakistane 5. marca sme mali hm, demarš ohľadom článku 40, ktorý nás znepokojujú. Pokiaľ ide poslancov, ktorí konkrétne hovorili o slobode hm, náboženstva, hm, Naozaj eh, hovorím o obrovskej stratégie kresťanov kdekoľvek, bez ohľadu na to, kde sa to deje, ale vo všeobecnosti eh, sa nazdávame, eh, že je tu potreba slobody náboženstva bez ohľadu na konkrétne náboženstvo a je dôležité, aby sme nadalej robili takéto vyhlásenia, aby boli jednoznačné, prípade e, teroristických útokov na e, zasancov akékoľvek, akéhokoľvek náboženstvo, vrátane kresťanstvo a náš tým sa stretáva e, s vašimi kolegami a diskutuje o tom, čo treba urobiť v tejto veci. Aj na tomto zasadnutí Rady pre ľudské práva treba konať v tomto smere, lebo je to také dôležité. Ospravedlňujem sa, že som nereagoval na kam Ašra. E, e, e, ja som veľmi rýchlo prebehal svoj materiál, tam je 3000 ľudí, nie som si istý, že 3400, ale v každom prípade dostávame týždenné správe, sme v kontakte s OSN, ktorých predstaviteľia navštevujú toto miesto a základné potreby boli uspokojené. Samozrejme sú tam viaceré ďalšie problémy treba rozmýšľať o tom, čo všetko treba robiť v súvislosti týmto stanovišťom Ašra. A viem, že sú tu rôzne názory, ale e, máte pravdu, pán poslanec. E, do značnej miery treba zabezpečiť, aby nedochádzala k porušeniu práv, aby e, humanitárna podpora sa k ním dostala. A keďže dostávame týždenné správy, a to nie je náhodou, pretože sa veľmi aktívne snažíme zaangažovať aj miestnú vládu, aby sme to maximálne účinne riešili. E, súhlasím aj s tým, že je dôležité, aby sme mali silnú delegáciu v Ženeve. Pani e, Potla e, konkrétne o tom hovorila. Práve sme menovali nového vedúceho delegácie. Ja som tam bol osobne, som sa rozprávala s členmi týmu. Ako viete, túto delegáciu sme rozdelili na dve časti. Jedna sa bude sústredovať na problematiku, najmä VTO, a druhá podstatne viac na činnosť agentúr OSN počas svojich rozhovorov som jasne povedala, že treba e, lepšie, e, tvorivejšie pristupovať k nášmu pôsobeniu v Ženeve. Treba budovať e, spojenectvo v súvislosti s ľudskými právami. právami. Treba rokovať s partnermi po celom svete, aby sme presadzovali spoločnú vec v záležitostiach, ktoré nás znepokojujú. Dúfam, že dosiahneme pokrok počas nasledujúcich týždňov a mesiacov a záverom by som chcel povedať, že to, čo povedal Sala Franco, mm, e, naozaj na mňa veľmi zapôsobilo, keď povedal, že ľudské práva to je spôsob života a zrejme má pravdu. Ľudské práva e, sa vzťahujú na vás, e, aby sa uplatňovali na vás, musíte byť ľudskí. Žiadne iné kritérium neexistuje. A je naozaj dôležité, aby sme nestratili zo zreteľa tento jednoduchý princíp stejní poslanci, sú tu viaceré veci, kde nedosiahneme dohodu, e, e, e, ktoré, o ktorých rokujeme veľmi vážnivo, ale schopnosť rokovať o nich, hovoriť, že sú stredovodom našej pozornosti, hovorí o tom, že nám veľmi záleží na ľudských právach a nemáme ešte žiadne rozhodnutie ohľadom delegácie v Iráne. Jednak nám chýbajú zdroje, ale samozrejme budem vás o tom informovať. Medzi tým ďakujem veľmi pekne za túto rozprávu a som presvedčená, že e, my spolu s poslancami budeme robiť maximum, aby rada pôsobila efektívnejšie, aby sme tam mali zastúpenie Európskeho parlamentu a únie v otázke ľudských práv, aby sme to robili maximálne efektívne. Prečo žiadate o slovo pán Salafranka? No, no entendido. Nepochopil som veľmi dobre odpoveď pani Aštonovej. Neviem, či mi odpovedala na moju otázku. Povedala, že moja otázka o vhodnosti a kontexte rešpektovania ľudských práv a do budúcnosti neodpovedala mi priamo. Bol by som rád, keby mi odpovedala konkrétne na moju otázku. Ďakujem. Pani Ashton. Snažila som sa povedať, že jedna vec sú zdroje a druhá vec, e, treba urobiť príslušné rozhodnutie. A e, ja musím pripraviť e, návrh ohľadom otvorenia takejto delegácie. A o tom sa bude rokovať v komisii v Rade pre vonkajšie záležitosti. Nemala som zatiaľ žiadne rokovanie o tom, E, e, e, moje kontakty s Iránom, ako veľmi dobre viete, súvisia skôr s otázkami nukleárneho programu a ľudských práv. Ďakujem, pani Ešton. Dostal som 6 návrhov na uznesenie k tejto rozprave. Hlasovať o nich budeme zajtra o 12. takže mení sa we have change of the guards. Takže e, mení